patričné polské orgány predložili návrh na odňatie imunity pánovi Januš Korvin Mikemu podľa článku rokovacieho poriadku tento návrh sa predloží právnemu výboru.